prvom rade chcem povedať, skôr než sa budeme venovať konečným vyhláseniam, tak by som chcel povedať, že keď uvažujem o inováciách, tak naozaj si myslím, že inovácie sú niečo, čo je vlastne kultúra aby sme mali kultúru, dobrú kultúru, musíme byť disciplinovaní. Inovácie sú o vytrvalosti, o tom, že to robíte, že po zlyhaní sa postavíte na nohy, že sa snažíte zmeniť svet bez toho, že sa bojíte neúspochu, neúspechu. A to je vždy, čo prechádza myslou každého z nás, keď niečo robíme. Takže naozaj si myslím, že ak si ma zapamätáte ako človeka, ktorý verí, ktorý je presvedčený, tak by to bolo veľmi dobré e, pre tú veľkú zmenu, ktorú musíme teraz dosiahnuť. Ale v prvom rade skutočne si považujem za veľkú čest, že som tu mohol byť. Bol som aj poslancom, takže ja verím v demokraciu, ja verím v budúcnosť a preto sa chcem poďakovať, pán predseda, za toto, za tieto posledné hodiny. Chcem sa poďakovať všetkým poslancom a chcem sa poďakovať aj všetkým pracovníkom a všetkým ľuďom, ktorí tu dnes sú a ktorí tu boli aj tieto posledné hodiny a ma počúvali. A napokon sa chcem ešte aj poďakovať aj tlmočníkom, ktorí sú tu v úzadí a ktorí odvádzajú vynikajúcu prácu. A chcem vám povedať, že môžete počítať s mojou spoluprácou. Budem tu prítomný, pretože naozaj verím, že spolu sa nám podarí dosiahnuť oveľa viac. Keď budeme spolupracovať, dosiahneme oveľa viac. Je tu taký citát, že nikto nie je taký múdry ako všetci a ja v to verím. Ja myslím, že spolu budeme múdrejší a podarí sa nám spolu dosiahnuť vytvorenie správne, správnych rámcových podmienok, potom hmatateľné výsledky horizontu 2020 vo forme pracovných miest a rastu, čo Európa potrebuje. A myslím si, že musíme presadzovať excelentnosť ako základ pre vedu a preto tá energia, ktorú ja mám, ten drive, ktorý mám, tá e, odhodlanosť, oddanosť, ktorú preukazujem v súkromnom aj pracovnom živote a potom tá vášeň, ktorú mám pre svoje portfólio, teda to portfólio, ktoré ja považujem za portfóliom budúcnosti, ak ma potvrdíte vo, fu- vo funkcii, budem slúžiť Európe a všetkým európskym občanom. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Pán kandidát na funkciu komisára, pán Carlos Muedas, výskum veda inovácie. To je zodpovednosť nášho výboru a takto vytvoríme európske rámcové programy a takto ich aj tvoríme od 70. rokov a tento výbor sa cíti zodpovedný za výskum, vývoj, e, inovácie a vzdelávanie. Takže je dobré, keď vidíme bývalého študenta Erasmu ako kandidáta na funkciu komisára. To znamená, že naša práca sa e, robí pre niečo veľmi konkrétneho. A ak môžem, tak by som sa chcel veľmi pekne poďakovať všetkým predstaviteľom verejnej mienky v Európe, ktorí nás sledujú v televízii, cez internet a ktorí tu sedia aj okolo nás. Sú to predstavitelia mimovládnych organizácií, členských štátov a podobne. Mám ešte niekoľko dôležitých vecí, ktoré chcem povedať nakoniec, ak by ste tu ešte, pán komisár, chvíľku zostali. A Myslím si, že budeme mať spoločnú zodpovednosť v budúcnosti a teraz máme povinnosti voči výboru. Ďalšia dobrá správa. Hearing zajtra v stredu o 6. popoludní. Hearing o 6. popoludní som povedal, teda 18.00. Ale dnes máme stretnutie koordinátorov o tretej a o šiestej tiež. Naši ITRE koordinátori budeme po dvoch výpočutiach a je veľmi dôležité, aby sme prijali rozhodnutie. A potom, čo je veľmi dôležité, dovolte, aby som povedal, že o šiestej dnes popoludní, teda 18.00, bude vypočutie pána Ševčoviča. Doprava a vesmír. My sme pridružený výbor a šesť členov nášho výboru pôjde na toto vypočutie a položí otázky, avšak je to samozrejme otvorené pre všetkých našich členov a ako vieme, vesmír je súčasťou našej zodpovednosti, takže vás chcem vyzvať, aby ste o 6. dnes popoludní sa zúčastnili vypočutia a ďakujem aj kandidátovi na funkciu komisára za jeho vystúpenie a prítomnosť. Ďakujem.